sme vyhlásili, aby sa vyhlásil ten, táto štvrtá požiadavka pana Tomčanka za nepripustná e, výbor pre právne otázky na svojej schôdzi z 11. a 12. februára e, schválil mandáty kolegov Berger, Čirita Fimeru, Manuele Matula, Nacale, Sitonen, Antočia, Dancila a v súlade s článkom 3 odsek 3 rokovacieho poriadku vyhlásil tieto mandáty za platné. Ak nie sú k tomu žiadne pripomienky, tieto mandáty sú potvrdené. Výbor pre ústavné otázky sa zaoberal výkladom článku 47